to vychádza zo, základe, na základe, zo skutočnosti, ktorú máme. A teraz prejdeme k hlasovaniu. Konferencia predsedov navrhla parlamentu, pokiaľ ide o e, e výbor TAX 2, aby sa tento mandát rozšíril až do 2. augusta roku 2016. Sú tu nejaké pripomienky? Nie sú tu pripomienky. Takže to považujeme za prijaté a teraz môžeme začať hlasovať. A prejdeme do Rumunčiny. Prima este libertatea de exprimare, primul raport este libertatea de Takže prvá správa, to je sloboda vyjadrovania sa v Kazachstane. Pozmeňujúci návrh číslo 5, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie.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 prijaté. Pozmite návrh 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Hlasovanie o celom uznesení, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Teraz budeme pokračovať. Ide o Egypt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 Zdržali sa? Zamietnuté. Hlasujeme o celom texte uznesenia. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme na správu týkajúcu sa Demokratickej republiky Kongo. Pozmeňujúci návrh 7. Za proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to tá istá väčšina ako aj predtým, takže to je zamietnuté. Pozme si návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozme si návrh 4 za, proti, zdržali sa. Musíme to overiť. Otváram hlasovanie. Hlasovanie sa začalo, končím hlasovanie. prijaté. Bod 10 pôvodného textu, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Hlasovanie o celom, celé uznesení za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz budeme pokračovať budeme hlasovať o obchodných, e, obchodných vzťahoch s Tuniskom. Je to jedno, jedno hlasovanie, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz pokračujeme so správou pani Grostet, veterinárne lieky. Máme veľa pozmeňujúcich návrhov zo strany komisie. Budeme o nich hlasovať a blok. Kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. 49 pentru. Za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Overíme si to ale. Teda ešte raz 49. Končím hlasovanie. Príjima sa. Pozmeňujúci návrh 74, e, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Druhá časť. Tu hlasujeme elektronicky. Hlasujeme teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa tretia časť, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? To si overíme, takže hlasujeme. Tretia časť hlasujeme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Štvrtá časť hlasujem elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 291. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 77. E, Kto je za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Pozmeňujúci návrh 57D, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 99, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 100, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúce návrhy 292 a 315 tie preskačujeme. 316 za, proti, zamieta sa. 111 prvá časť, kto je za, proti, Stržal sa niekto, prijíma sa. Druhá časť, e, hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 112. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Podľa mňa eh, je, sa to zamieta. 113. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť. Eh, hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 293. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 116. Kto je za? Proti? Držal sa niekto? Prijíma sa. 298. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 117. Ešte, prepáčte, e, poveríme si ešte elektronicky 298D. Hlasujme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Ja som sa pomýlil. 117. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Druhá časť. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 127. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To si overíme. 127 hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 131 hlasujeme elektronicky. Je nejaký problém? Delay. Al, al, budem eh, držať väčší rozdiel medzi začiatkom a koncom hlasovania. No, this is not a delaying tactic. not... Toto nie je zdržovacia taktika. Každý eh, sa ponáhľa na vlak či eh, lietadlo. Vrátane našich kolegov tu. 131. 131 elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 299. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 300 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz ďalej elektronicky 301. 318. sa. Otváram hlasovanie. Este închis. Respins. Zamieta sa. To... Pozerám sa, e, či svietia svetielka na vašich zariadeniach. E, keď vidím, že fungujú, tak pokračujem. 318. 300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 137 je bezpredmetná, 138 za, proti, zdržali sa prijaté. 320 je bezpredmetná, 321 menujete hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 138 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 322, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Votul este închis. Konec hlasovania. Zamietnuté. 138 za. Proti. Zdržali sa prijaté 138 ešte raz. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté 140 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 144 za Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Otváram hlasovanie o návrhu 144. Koniec hlasovania. Adoptat. My mistake. Prijaté. E, bola to moja chyba, hovorí pán predseda. 140, pardon, 150. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 151, menujete hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Votul este închis. Koniec hlasovania. Prijaté. 152 za. Proti. Zdržali sa. Overíme. Nech sa páči, hlasujte. 152. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. 186, prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Videla som, e, že to bolo prijaté. Ďalej 202, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 205 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 206 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 302. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 213. Prvá časť je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Overíme si, nech sa páči, hlasujte o druhej časti hru 213. Votul este închis. Koniec hlasovania. Prijaté. 317, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 214, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 226, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 227, menovité hlasovanie, otváram ho. Koniec hlasovania. Prijaté. 230 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalšie. Dva pozmeňovacie návrhy 294 a 323 sú bezpredmetné. 230. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 294 a článok 108 sú bezpredmetné. 234, kto je za, proti, zdržali sa. Nebolo to zretelné. Otváram hlasovanie o návrhu 234. Votul este închis. Koniec hlasovania. Prijaté. 239 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 303 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si. Hlasujeme nahoru 303, nech sa páči. Votul este închis. Koniec hlasovania prijaté. 248, ten je bezpredmetný. 250, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 304, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 253 je bezpredmetný, 254 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 262, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 273, menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 278, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Tristo päť. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 283, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 306 je bezpredmetný, 307 menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 308 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 309 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 310 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. 290 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 6 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. 311 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 313 za, proti zdržali sa zamietnuté. Návrh 23, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 314, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 295 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 37 je bezpredmetný, 296 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Návrh komisie. Pani Grostet požiadala o slovo a dostáva slovo. Musíme hlasovať o návrhu komisie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz dostáva slovo pani Grostet. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Navrhujem presunutie hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia v zmysle článku one odsek two rokovacieho poriadku, aby sme išli priamo na medziinštitucionálne rokovanie na základe prijatého mandátu. Ďakujem za pozornosť. Počujeme pána predsedu bez mikrofónu Suggest, o tomto návrhu musíme hlasovať. Hlasujeme menovite. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz prejdeme ďalej. K správe pána Tanasesku dávam slovo spravodajcovi. Nope, sorry. A reshuffle of the papers in my file. Ospravedlňujem sa. Spravodajca nedostáva slovo. Budeme hlasovať unblock od návrhu 1 až do 35. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 31 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom návrhu komisie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz nasleduje e, pán spravodajca Tanasesku, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Navrhujem aby sme presunuli hlasovanie v zmysle článku 61 odsek 2, aby sme mohli rovno prejsť k e, medziinštitucionálnym rokovaniam na základe prijatého mandátu. Ďakujem a teraz budeme elektronicky hlasovať o tomto návrhu spravodajcov. Otváram hlasovanie. Adoptat. Prijaté. La punctul de pe ordinea de zi către Ďalej pokračujeme. Prechádzame k bodu k prospecujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch. Návrh 1, prvá časť, to je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Ďalej druhá časť, kto je za. Pro... Druhá časť je bezpredmetná, prepáčte. Návrh 2, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pôvodný text, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 15 pôvodného textu, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 19, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 26, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si druhú časť návrhu 26. Otváram hlasovanie. Votul este închis. Koniec hlasovania. Prijaté. 29. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 32 za. Proti zdržali sa, prijaté. 36, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Úvodné ustanovenie A, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie B, kto je za? Proti, zdržali sa, Prijaté. Pôvodné ustanovenie C za. Proti. združali sa. Prijaté. pôvodné ustanovenie D, prvá časť, kto je za? Proti, združali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti, zdržali sa. Zamietnuté. Teraz budem hlasovať o celom uznesení, kto je za? Proti, zdržali sa. Prijaté. Ďalší bod, situácia v Eritreji. Odsek 6, prvá časť teza. Proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 16. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Hlasujeme o celom uznesení. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalej nasleduje správa o bývalej Jugoslovenskej republike Macedónsko, návrh 9, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Bod 1, prvá časť za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. prijaté. Druhá časť. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa. Prijaté druhá časť. Menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Hlasujeme o druhom paragrafe. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 12. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Dobre, overíme si. Hlasujeme o návrhu 7. Nech sa páči. Konec hlasovania. Prijaté. Návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej odstave 32. prvá časť je za. Proti zdržali sa. Prijaté druhá časť za. Proti zdržali sa. Prijaté. Návrh 5. Kto je za? Proti zdržali sa. Zamietnuté. Overíme si. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej pozmeňovací návrh 12, kto je za? Prepačte, hovorí pán predseda. Prepačte, návrh 3, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 6, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 13, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 14. Menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 16. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej, odstavec 45 pôvodného textu, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 4, prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť je bezpredmetná. Ďalej je odstavu 48 prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 17, hlasujeme menovite, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 8 za, Proti? Zdržali sa? Overíme. Nech sa páči, hlasujte o návrhu 8. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej. E, číslo 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Vodné ustanovenie C. Prvá časť je za. Proti zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. G, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz budem hlasovať o celom uznesení v pozmenenom znení. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Bolo to veľmi zretelné. Otváram hlasovanie. Nech sa páči. Nepočuli ste tlmočenie, zrejme z rumunčiny, pán Marias. Ja som povedal, že hlasovanie je otvorené. Konec hlasovania. Bol tam mierny rozdiel síce, ale prijaté. Možno ste to uh, e, zohora nevideli až tak dobre. mergem acum la... Ďalej prejdeme k správe o Čiernej hore. Návrh 6, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 8 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Návrh 4 a 7, kto je za? Proti. Zdržali sa Zamietnuté. Overíme si návrhy 4 a 7. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Ospravedlňujem sa. Musím si vyčistiť okuliare. Návrh 9. Kto je za? proti zdržali sa zamietnuté. 5 za, proti zdržali sa prijaté. 10 za, proti zdržali sa zamietnuté. 33 prvá časť za, proti zdržali sa prijaté 2 druhá časť. Hlasujeme menovite, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pán Kovačev, nech sa páči. Chcel by som v mene skupiny EPP predložiť ústny pozňujúci návrh k návrhu e, 35. časť po prvej vete odsudzuje externé tlaky a pokusy súvisiace s integráciou Montegre, Montenegra do euroatlantických štruktúr. Ďakujem. Um, is there any opposition? Sú nejaké námietky k tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Nie. Máme 40 kolegov, ktorí e, prejavili námietku k tomuto ústnemu pozvaniaciu návrhu. Je nám ľúto. Takže budeme hlasovať o pôvodnom znení prvej časti návrhu 3 Proti? zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 11, kto je za? Proti, Druhá časť návrhu 3, to si želáte overiť, nech sa páči, otváram hlasovanie. Votul este închis. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 11 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 2 je bezpredmetný. Budeme hlasovať teraz e, o pôvodnom znení, o celom uznesení v takto pozmenej verzii, kto záproti zdržali sa, prijaté. First, Mr. Gualtieri. Yes. Domnul, domnul, um, am primit un, am primit un amendament de compromis Dostali sme kompromisný pozmeňujúci návrh pána Gualtieriho. Prišiel relatívne neskoro a preto sa vás pýtam, či máte námietky k tomuto pozmeňovaciemu návrhu, ktorý zaslal pán Gualtieri. Zdá sa, že námietky nie sú. Preto budeme hlasovať o návrhu 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Bola to požiadavka hlasovanie po častiach k odseku 50, ale táto požiadavka bola stiahnutá, preto nebudeme hlasovať po častiach 64, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 65, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. 66. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení v pozmenenom znení. Nech sa páči, hlasujte menovite. Koniec hlasovania. Prijaté. Pristúpime i k vysvetleniam hlasovania. Chcel by som požiadať kolegov, aby láskavo opustili sálu v čo najväčšej rýchlosti a v tichosti. Pristúpime k vysvetleniam hlasovania. Prosím, ak chcete pokračovať v rozhovoroch, láskavo opustite sálu. Začíname vysvetlenie hlasovania.